Bene, iniziamo. Vážení kolegovia, hm. začneme informačným bodom SVČ ohľadne návštevy pod výboru DRUA na Filipínach. Plánujeme vyslať delegáciu na Filipíny od 17. do 21. júla. Informovali sme filipínske veľvyslanectvo a predsedu filipínskeho senátu. Dostali sme kladnú odpoveď a od predsedu senátu oznámil nám svoju disponibilitu, že sa s nami môže stretnúť. Pokiaľ ide o program, Delegácia sa stretne s vládnymi, zostatne vládnych orgánov, parlamentu, odborov a organizácie občianskej spoločnosti. Budeme diskutovať o mirovom procese medzi vládou a ozbrojenými skupinami. Budeme diskutovať o otázkach pomospárskej reformy, o problematike drog, vrátanie mimosúdnych eh, zabíjaní. Delegácia bude pozostávať, e, e, bude tam teda pán Koza, pán Kovačev, pani Post, e, pán Weidenholzer za SAD a Hans Olaf Henkel za EKR. Poprosil by som teraz zástupcov SVČ, aby nás poinformovali o nedávnom vývoji na Filipínach vrátanie informácií k vzťahom medzi touto krajinou a EÚ. Nech sa páči pán Daly, ktorý je vedúcim útvaru pre Áziu. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade mi dovolte uviezť, že som naozaj rád, že delegácia pocestuje na Filipíny a dialog medzi vami a Filipínami je veľmi dôležitý, ešte okrem toho dialogu, ktorý prebieha medzi nimi a nami. Viete, že eh, v nadchádzajúcej budúcnosti prebehnú dialógy medzi rozličnými útvarmi komisie s Filipínami. Um, aj od nás pocestujú kolegovia na Filipíny a to všetko je veľmi dôležité. Jednotlivé otázky, o ktorých ste sa zmienili, sú dôležitými otázkami. Viete, že sa obávame ohľadne e, vysokým počtom vražd, pokiaľ ide o, vojn, o vojnu medzi drogovými skupinami. Prebieha E, diskusia aj o treste smrti a my sme samozrejme o všetkých týchto bavách povedali filipínskym orgánom a všetky tieto veci boli súčasťou uznesenia parlamentu. Pochopiteľne sme si vedomí a obávame sa ohľadne situácie v rozličných častiach krajiny v spojitosti s konfliktmi a pochopiteľne podporujeme úsilie ukončiť tieto konflikty. Venovali sme pochopiteľne aj veľkú pozornosť mierovým procesom, do ktorého zapojený aj prezident. Ak dovolíte, e, poprosím veľvyslanca Jesena, ktorý nás poinformuje o nedávnom vývoji. Ďakujem veľmi pekne. Ako David uviedol, ide o návštevu, ktorá e, zapadne medzi dva dôležité mítingy medzi predstaviteľmi na vyššej úrovni. Um, bude um, zasadnutia, ktoré budú v júli a potom v auguste. No a určite je dobré, že Oba parlamenty spolu komunikujú. Keď bolo prijaté prvé uznesenie, prebehla naozaj na e, Filipínach intenzívna diskusia ohľadne dosahu a významu interpretácie e, uznesenia Európskeho parlamentu Hovorilo sa o tom, že by sme mali zintenzív, zintenzívniť kontakty medzi obomi parlamentmi. Ja som preto veľmi rád, že e, delegácia vycestuje na Filipíny. Myslím si, že je dôležité, aby e, medzi obomi stranami prebehol otvorený a úprimný dialog. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Medzi nami máme aj zástupcov filipínskej ambasády. Nech sa páči, ak si želáte vystúpiť, pána berkec. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja nie som veľvyslancom, som prvým tajomníkom. Nemáme v súčasnosti veľvyslanca v Belgicku. Je pán Alain Diniega, charge d'affaires, vedie ambasádu. Pokiaľ ide o vašu návštevu, eh, predseda príjme návštevu z Európskeho parlamentu v uvedených dátum 17. 21. Náš parlament e, nezasadá, teda Filipínsky kongres nezasadá. To znamená, že možno budú drobnejšie problémy, pokiaľ ide o stretnutie s poslan- niektorými poslancami, ale predseda potvrdil svoju disponibilitu. Tešíme sa na podrobnosti k návšteve a e, Tešíme sa um, na vašu návštevu a dúfame, že bude úspešná. Chcel som sa spýtať, hovorí pán predseda, pretože chcel som sa vás spýtať eh, ako zástupcu veľvyslanca Počas vášho vystúpenia e, som zaznamenal istú neutralitu. My sme požiadali o návštevu vašej krajiny. Máme odpoveď predsedu Senátu ale bolo by dobré zorganizovať aj stretnutia s vládnymi orgánmi. Chceli by sme sa pokúsiť o diskusiu, chceli by sme e, e diskutovať o témach, o, ktorým som, o ktorých som hovoril. Neviem, mm, veľvyslanectvo zo, zohráva aktívnu úlohu pri organizácii tejto návštevy, alebo um, len ju berie na vedomie, tak povediac. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Veľvyslanectvo bude monitorovať návštevu, budeme informovaní Samozrejme pomôžeme aj s logistikou, ako sú hotely napríklad, odporúčania hotelov, ale aj zastúpenie EÚ v Manile môže tak samozrejme e, my budeme v Bruseli, samozrejme budeme tu monitorovať situáciu zblízka. Ďakujem. Prepačte, ale Chcem sa vrátiť e, k tomu, čo ste uviedli. E, nejdeme tam ako turisti. Ide o politickú návštevu. Opätovne hovorím, Dostali sme informácie o disponibilite predsedu Senátu. Chcem vedieť, či veľvyslanectvo zamýšľa spolupracovať v organizácii stretnutí s vládnymi orgánmi. Želali by sme sa stretnúť e, s vašimi orgánmi um, a e, ten hotel si samozrejme e, zorganizujeme sami, to s tým žiadny problém. S tým žiadny problém nie je. Ide nám skôr o tú organizáciu a zasadnutí stretnutí s e, vašimi orgánmi. Samozrejme, ak sa chcete stretnúť s konkrétnymi osobami, my to postúpime nášmu ministerstvu vnútra. Určite však môžem povedať, že sa môžeme zaviazať k tomu, aby nás mi, náš minister obchodu, e, pán López, respektíve môžeme zorganizovať zasadnutie na ministerstve obchodu, takisto aj stretnutie s bývalým predsedom Senátu, s pánom Edgardom Ankárom, on bol konkrétne vymenovaný ako osobitný vyslanec pre Európsku úniu a možno by ste sa aj s ním chceli stretnúť. Jeho syn je tiež v, súča- tiež v súčasnosti pôsobí v Senáte. Ďakujem veľmi pekne. My sme už postupili isté žiadosti. Sme radi, že e, nám, že sa môžeme na vás nakontaktovať a že nám pomôžete s kontaktmi, takže určite e, sa na vás e, nakontaktujeme, pretože chceme, aby bola naša návšteva úspešná a mm, dúfame, že dostaneme odpovede na naše otázky počas návštevy. Neviem, či sú tu ešte nejakí kolegovia, ktorí by radi niečo uviedli k návšteve Soraya. Pozdravím kolegovia. Pán Kosa, nech sa páči. Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, eh, vážený zástupca filipínskeho veľvyslanectva, my sme výbor pre ľudské práva Európskeho parlamentu. My neposudzujeme vašu krajinu, len chceme spoznať situáciu v oblasti ľudských práv vo vašej krajine. Chceli by sme prispieť k zlepšeniu situácie e, v oblasti ľudských práv. Chceli by sme sa podeliť o našu politickú skúsenosť. Preto by bolo dôležité pre nás, aby ambasáda postúpila naše posolstvo. My by sme radi viedli dialog s kolegami na Filipínach a je to veľmi dôležité z pohľadu zlepšenia situácie v oblasti ľudských práv na celom svete. Predseda, ďakujem. Soraya. Soraya. Prepačte, ja som trošku meškala, bola som na inom dôležitom zasadnutí. Chcem sa spýtať, neviem, e, o čom sa hovorilo presne. Ja dúfam, že, sa, že nebudem opakovať to, čo to už odznelo, ale keďže e, parlament vydal uznesenie, tak e, Stále ma osočovali na eh, sociálnych médiách. Ja som chcela, aby bola pani Lima prepustená, aby sa riadne vyšetril jej prípad. Ja neviem. Áno, existuje prípad eh, senátor de Lima, Chcela by som vedieť, ako ste zareagovali na naše uznesenie a ako môžeme my ako parlament v spolupráci s inými krajinami mimo Európskej únie spolupracovať, aby sme lepšie porozumeli ehm, prístupu k rešpektovaniu ľudských práv, základných ľudských práv do ktorých samozrejme spadajú občianské práva, práva občanov. Čiže čo sa udialo od e, uznesenia a aký je váš dojem, ako vaša vláda nazerala na uznesenie? Nech sa páči. Ďakujem za vašu otázku, vážení poslanci. Prepačte, je mi ľúto, že eh, ste boli osočovaná na eh, sociálnych médiách. Viete, že ide o eh, vysoko je to vysokopolitický prípad, tento prípad je ale pri tomto prípade to samozrejme v rukách justície, aby rozhodla o prípade. Um, pani de Lima má dobrých právnikov, ktorí ju obhajujú a jej práva sú rešpektované v každej fáze procesu a samozrejme um, sa to všetko aj náležite monitoruje. Ďakujem. Áno, a čo hovorí vaša vláda na uznesenie? Aká bola jej reakcia? Ja nemám oficiálne vyhlásenie po ruke. Môžem vám ho poslať. Reakcia vlády, e, ministerstva zahraničných vecí je asi taká, že je to v rukách justície, to je osobitná kategória, osobitná zložka a my by sme žiadali o to, by boli naše súdy a e, naše justičné orgány rešpektované. Ďakujem. Áno, samozrejme. Dobre. Myslím si, že máte e, dobré šance stať sa veľvyslancom. Vaše odpovede boli veľmi diplomatické. Výborne, ja by som povedal, že môžeme tento bod uzavrieť. Informačný bod, e, informácie môžeme týmto uzavrieť. E, návšteva sa bude konať v júli. Veľmi pekne ďakujem zástupcom Filipín. Verím, že naša návšteva bude úspešná. Ďakujeme aj eh, vyslancovi EÚ v Manile. Určite nám pomôže, keď budeme v Manile. A ďakujeme veľmi pekne aj za zástupcom SVČ aj za to, že medzi nami boli e, pri našich e, predchádzajúcich bodoch, takže, takže dáme si kávovú prestávku.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

začať ďalší bod, e, posledný bod rokovania. Ide o výmenu názorov pri príležitosti Medzinárodného dňa podpory obetí mučenia. E, vypočujeme si zároveň aj informácie, ktoré sa týkajú návštev v, vo väzeniach Medzinárodný deň sa blíži. Bude to 26. júna. Parlament sa vždy angažoval v tejto otázke, v otázke boja proti mučeniu a krutému zaobchádzaniu parlament v roku 2014 eh, schválil správu De Kaiser, ktorý sa venoval práve tejto problematike a nariadenie, pokiaľ ide o tovar, ktorý je určený na mučenie, bol takisto bol konkrétnym príspevkom EU eh, e v tejto veci priaznivo vnímame skutočnosť, že SVČ venuje tejto otázke náležitú pozornosť. Napríklad počas fóra mimovládok eh, minulý rok v decembri sa diskutovalo práve o tejto problematike a my sme presvedčení, že ide o prioritný, prioritnú záležitosť pre všetky delegácie EÚ. Otvorenie podporujeme aj vynaložené úsilie, napríklad ako úsilie Dánska v roku 2014 eh, v rámci do iniciatívy je nazvaná dohovor k iniciatíve proti mučeniu, na ktorom spolupracovali aj s inými krajinami. A cieľom tejto iniciatívy je to, aby bol dohovor podpísaný do roku 2024 asi. Žalma by aj talianský parlament schválil čo najskôr legislatívu a zákon proti mučeniu. Dnes máme medzi nami eh, expertov, ktorí sú z medzinárodných eh, organizácií, ktoré sa eh, osobitne venujú eh, tejto problematike. Aj zás, máme tu aj zástupcov občianskej spoločnosti. Chcela by, som, chcela by som poprosiť teraz pána Marka Kellyho, ktorý je podpredsedom Európskeho výboru na prevenciu či nejako viete, CPT, teda tento Európsky výbor je hlavným orgánom, ktorého členmi je 47 členských štátov Rady Európy a ktorý sa zaoberá touto problematikou. Vykonávajú návštevy, podrobné návštevy v detenčných eh, centrách eh, a e, niektoré členské štáty Radu Európe nie sú, ktoré, ktoré nie sú teda e, členmi UE, e, Európskej únie. E, niekedy samozrejme nech sa páči, máte slovo na 50. Ďakujem veľmi pekne. Mr. Chairman, uh, members, thank you. Ďakujem za túto príležitosť uh, vymieniť si názory pred e, e, niekoľko dní pred 26. E, júnom, ktorý je deň, Medzinárodný deň ochrany obetí mučenia. Viacerí z vás vedia o Rade Európy, Európsky výbor pre prevenciu mučenia A ako ste povedali, pán predseda, pre uplynulých 27 rokov eh, CPT pracoval na posilnení ochrany proti mučeniu a neľudskému zaobchádzaniu. Toto je uvedené v článku 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Ako aj eh, v množstve ďalších medzinárodných nástrojov a v európskej legislatíve náš, naše zameranie je návštevy miest, kde ľuďom je odoberaná sloboda, to znamená policajné stanice, väzenia, imigračné detenčné centrá, ako aj psychiatrické nemocnice a e, sociálne domovy. A boli sme dosť zanepráznení počas uplynulých 25 rokov. 19. júna tohto roku výbor zrealizoval 413 návštev, 240 návštev a 169 eh, to bola vlastne ad hoc, to boli ad hoc návštevy ako rýchla reakcia dohovor, podľa ktorého funguje eh, rána úrovy, eh, Európy dohovor o prevencii mučenia, uvádza, že máme neobmedzený prístup k miestam, kde je ľuďom odopieraná sloboda a právo súkromne sa porozprávať e, s ľuďami, s, e, s ľuďami e, a to samozrejme znamená, pán predseda, že je tu signifikantné prekrývanie medzi tretimi krajinami, kde tento podvýbor, na ktorých tento podvýbor má mimoriadný záujem a tam, kde CPT aktívne pôsobí. V roku 2016 napríklad e, CPT navštívil Azerbajdžan, Ruskú federáciu pri dvoch príležitostiach. Jedna sa zameriavala na e, starostlivosť o uväznených ľudí e, v severokaukaskom regióne a takisto sme navštívili väzenie a skúmali sme zaobchádzanie s ľuďmi, ktorí boli uväznení následne na v roku 2017 boli zrealizované návštevy e, do tretich krajín vrátane Albánska, Srbska a Turecka a do konca tohto roku budú periodické návštevy e, Čiernej hory a Ukrajiny. Takisto ďalšie ad hoc návštevy ako rýchla reakcia sa dajú zorganizovať, pokiaľ budú potrebné. Zo 43 hasých návštev, ktoré sme, momentá- ktoré sme doteraz zrealizovali, správy z CPT uvádzala správy o 360 a zverejnila správy o 360 z týchto návštev. E, správy môžu byť zverejnené len so súhlasom členských štátov, ale našťastie minimálne vo väčšine prípadov sa publikácia stala normou a nielen tieto členské štáty zaviedli bežnú prax, prax e, zverejňovania každej správy CPT a reakcie vlády. Počet štátov, ktoré prijali tzv. automatické zverejnenie alebo postup automatického zverejnenia sa takisto zvýšil. Toto automatické zverejnenie sa zavádza, keď štát e, e, podá všeobecnú žiadosť, aby sa zverejnili všetky budúce správy a reakcie a doteraz pán predseda, 8 zo 47 členských štátov Rady Európy súhlasili s týmto postupom vrátane e, Moldavskej republiky a Ukrajiny. Možno ste zaznamenali, že nedávne správy o návštevách e, ad hoc Ukrajiny e, minulý november táto správa bola zverejnená v pondelok tohto týždňa v rámci postupu automatického zverejňovania. Počas našej návštevy e, sme diskutovali s ministrami a s predstaviteľmi. E, skúmali sme fyzické podmienky, aktivity a zdravotnú starostlivosť e, uväznených ľudí a robili sme rozhovory, súkromné rozhovory s uväznenými osobami. Toto je intenzívna práca, intenzívne monitorovanie priamo v teréne, ktoré je nastavené tak, aby získalo údaje a posúdilo rizika, e, ktorým sú vystavení ľudia e, uväznení, teda ide o mučenie alebo iné zlé zaobchádzanie, teda riziko, ktorému sú títo ľudia vystavení. Spolu s výborom e, parlamentu pre zahraničné záležitosti váš podvýbor toto portfólio v krajinách mimo EÚ, ja, ja sa teda veľmi teším na výfermu informácií, medzi prácou CPT a vašimi budúcimi aktivitami. A v tejto súvislosti e, chcem uvítať nedávno vypracované usmernenia pre e, europoslancov pre návštevy e, väzníc mimo Európskej únie. A predovšetkým ide tu o taký zásadný prístup, pokiaľ ide o zásadné princípy ľudských, ľudských práv nespôsobovať újmu. CPT nemá záujem na monitorovanie iba za účelom monitorovania dohovor, v rámci ktorého pôsobíme, e, uvaluje povinnosť na členské štáty, aby spolupracovali nielen e, v rámci uľahčenia návštev, ale aj v rámci implementácií odporúčaní CPT, e, ktoré vypracujeme následne na návštevu. V prípade, že členský štát nespolupracuje alebo odmietne zlepšiť situáciu e, vo svetle odporúčaní CPT, tak výbor môže vydať verejné vyhlásenie a toto sa nevyužívalo príliš často. Tieto verejné vyhlásenia boli vydané e, v súvislosti so situáciami e, v tretích krajinách, vrátane Turecka dvakrát e, v 90. rokoch a pokiaľ ide o Rusku federáciu trikrát v roku 2001, 2003 a 2007 vždy išlo o situáciu v Čečensku. Takže e, implementácia, to je, e, tam je viacero zainteresovaných strán. Hlavná zodpovednosť e, spadá na členské štáty, politické orgány ako parlamentné zhromaždenie Rady Európy a výbor ministrov. Toto sú orgány, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu, predovšetkým keď CPT vydá verejné vyhlásenie a tento parlament a jeho výbory a podvýbory by takisto mohli e, zohrávať dôležitú úlohu, pokiaľ ide o diskusiu o odporúčaniach CPT, národné a medzinárodné orgány vrátane Európskeho súdneho dvora, Európskeho súdu pre ľudské práva a e, Európskeho súdneho dvora aj tieto organizácie eh, berú do úvahy odporúčania a zistenia CPT, keď vlastne vypracujú vlastné závery. Pán predseda, stení eh, členovia, dovolte mi na záver stručne poukázať na dve ďalšie tematické oblasti, ktoré podľa môjho názoru eh, sú relevantné. Zaobchádzanie s väzňami a uväznenie ľudí, ktorí sú považovaní za e, neregulárnych migrantov. 20 tá šiesta všeobecná strava CPT, e, kópiu sme vám poskytli e, ako dokumentáciu k tomuto bodu na programe, e, obsahuje e, sekciu o uväznení, možno je to pre vás zaujímavé a je paradox, že hoci e, neodsúdení väzni sa často nachádzajú v tých najhorších podmienkach v Európskej únii a v tretich krajinách. Toto je systematický problém, ktorý spôsobuje riziko e, toho, že neodsúdení ľudia sú držaní a je s nimi neludsky zaobchádzané a degradujúco zaobchádzané. Čo sa týka e, uväzňovania ľudí, ktorí sú považovaní za e, ilegálnych migrantov, toto je téma, Eh, ktorej eh, CPT eh, venoval mimoriadnu pozornosť počas uplynulých rokov. Migračné toky znamenajú, že, ľudia, že ľuďom hrozí, že sa s nimi bude zle zaobchádzať v rôznych štádiách ich cesty vrátane, keď sa snažia cestovať z tretej, krajín, z tretej krajiny na územie členského štátu EÚ. Ochrana na základe Európskeho dohovoru sa vzťahuje na všetkých ľudí na území členských štátov Rady Európy bez ohľadu na to, či sú členmi, e, či sú štátnymi príslušníkmi Európskej únie a my chceme zohrávať dôležitú úlohu pri zabezpečení toho, že politika prijatá v tejto oblasti nevyústi do zníženia existujúcich štandardov Rady Európy vrátane štandardov CPT. Vážený pán predseda, ctený Kolegovia, dúfam, že tento stručný úvod bol postačujúci na to, že sme vám poskytli predstavu o práci CPT a o našich najdôležitejších e, obavách. No a zároveň sme vám chceli poskytnúť e, e, ďalšie podnety, ktoré by sme mohli prehlbiť pri ďalšej výmene názorov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Kelly, za vaše vystúpenie, za informácie. Teraz by som poprosil Barbara Bernati zo, e, z organizácie na prevenciu proti um, učeniu, takže tak 8-10 minút, nech sa páči. <laughs> Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. E, členovia podvýboru v mene e, Asociácie pre prevenciu mučenia sa vám chcem poďakovať za príležitosť E, takže pokiaľ ide o Medzinárodný deň pre podporu obetí mučenia, predovšetkým tento rok, keďže je 26. jún, pred 30 rokmi 26. júna 1987 e, vstúpil do platnosti dohovor OSN proti mučeniu, ale zároveň Rada Európy teda e, bol prijatý dohovor Rady Európy v ten istý deň a tento rok je aj výročie, 15. výročie občného protokolu k dohovoru proti mučeniu, ktorý vlastne umožňuje návštevy E, týchto relevantných miest. Len niekoľko slov e, o mojej organizácii. E, máme sídlo v Ženeve, sme mimovládna organizácia, oslavujeme 40. výročie od založenia. Tento rok bol naše združenie bolo vytvorené v 77. Vytvoril ho ženevský, bank, ženevský bankár, ktorý mal predstavu aby ukončil vlastne tie tajomstvá obkolesujúce mučenie a máme nezávislých expertov ktorí navštevujú e, väzenia a podobné miesta. E, v tom čase to bolo považované za úplne utopické, ale 40 rokov neskôr fungujeme e, s veľmi funkčným CPT a máme takisto globálny systém pokiaľ ide o dobrovoľný protokol k dohovoru, v podstate ide o podvýbor orgán OSN a a vyžadujeme od štátov, aby e, zriadili národné preventívne mechanizmy. Máme dvojminútové video, dúfam, že to nepredlží moju prezentáciu, ale chcem sa s vami oň podeliť. There's no sound. The sound is important. Mm-hmm. Okay. Well, I think if there is no sound, we just, I just... Nie je zvuk, tak budem pokračovať. Toto video e, je vlastne e, dvojminútová prezentácia, ktorá je dostupná aj na našej web stránke. Takže implementácia tohto protokolu je stále centrom našich aktivít a podporujeme národné postupy, čo sa týka ratifikácie a zriadenia národných prevenčných mechanizmov a až e, sú vlastne zriadené, tak podporujeme e, národné preventívne mechanizmy e, pre vzdelávacie zariadenia, ale e, naša prevencia e, takisto e, sa zasadzujeme za politické rámce a za posilnenie a zlepšenie postupov pri uväzňovaní súčasť našej práce je podporovať e, národných aktérov. E, máme množstvo nástrojov, boli sme pozvaní, boli sme vyzvaní, aby sme e, vypracovali túto príručku a teraz by som stručne chcela prezentovať koncept tejto príručky. Ako viete, tak toto je výsledok uznesenia 2014 Európskeho parlamentu o mučení a takže názov je návšteva e, väzníc mimo Európskej únie, usmernenia pre e, poslancov Európskeho parlamentu. Rozsah je v podstate akékoľvek miesto, kde sa nachádza e, väzenie, ale zameranie tohto, tejto príručky sa týka skôr väzníc a systémov trestnej spravodlivosti, vrátanie policajných zložiek. Takže len niekoľko slov pokiaľ ide o tieto návštevy, už bolo spomenuté, že jadrom práce CPT sú návštevy a táto príručka sa týka návštev e, europoslancov, ale sú tu dôležité rozdiely, ktoré chcem zdôrazniť. Poprvé ide tu o prístup, e, ide o preventívne orgány v rámci CPT, ale pokiaľ ide o neobmedzený prístup e, v akomkoľvek čase, počas dňa, počas noci. A toto je súčasťou návštevy krajiny a je potrebné vyžiadať si povolenie o návštevu e, konkrétneho miesta zadržania. Takže je dôležité e, diskutovať o tom, aké sú minimálne podmienky, pokiaľ ide o realizáciu návštevy konkrétneho miesta, predovšetkým pokiaľ ide o e, súkromné rozhovory pri návštevách a tak ďalej, ale k tomu sa ešte dostaneme. Ďalší veľký rozdiel e, spočíva v mandáte, ako už sme o tom hovorili. Ide tu o preventívne orgány, teda CPT je preventívny orgán, má dlhodobý cieľ, ako spomenul kolega, tak Ide tu o identifikáciu rizikových faktorov a ide o zameranie sa na e, systematických aspektov, e, ktoré spôsobujú riziko mučenia a práca na týchto rizikách. Ale zatiaľ, čo návštevy e, členov Európskeho parlamentu majú skôr informovať z prvej ruky vlastne o podmienkach a o zaobchádzaní v týchto miestach držania, čiže je to v podstate e, získavanie informácií z prvej ruky takisto e, väčšinou e, CPT a preventívne orgány, toto sú pravidelné návštevy a my riešime jednorazové návštevy. A takisto sú tu určité dôležité princípy, ktoré treba rešpektovať. Princíp do no harm je E, princípom akékoľvek návštevy, pokiaľ ide o e, odobranie slobody, tak e, v podstate ide o ochranu zraniteľných osôb, monitorovanie situácie a návštevníci nesmú prijímať také opatrenia, ktoré by mohli škodiť. To súvisí aj s rizikom represálií Takže aby nevznikla škoda, tak je dôležitá dôvernosť. Všetky informácie musia ostať dôverné, nesmú byť e, zverejnené jedine, že by tá osoba o to požiadala. Pokiaľ ide o príručku, tá má 4 časti. Poprvé, e, prečo vlastne realizovať návštevy, akým spôsobom organizovať takéto návštevy a po tretie, čo je relevantné a potom ide ešte o následné sledovanie. Tú príručku komentovať nebudem, ale chcela by som spomenúť niekoľko tém v každej oblasti. Prečo? Európsky poslanci majú mandát pre ochranu a podporu ľudských práv, vrátanie e, osôb v tretich štátoch a to je aj súčasťou návštevy. Eh, takisto je dôležitá transparentnosť, pokiaľ ide o tieto centrá a takisto dôležitý cieľ je zabezpečiť návštevu pre zistenie podmienok a e, je to teda konkrétna téma. Môžu to byť e, zdravotné služby alebo niečo iné, alebo ide o e, konkrétne prípady akým spôsobom realizovať tieto návštevy. Nebudem zachádzať do podrobností, čo sa týka prípravy. Myslím si, že je dôležité mať určité základné informácie, než navštívime toto miesto, predovšetkým pokiaľ ide o veľkosť a o zodpovedné autority. E, pokiaľ ide o tým, pokiaľ ide o návštevu, neviem, aké sú vaše postupy, ale odporúčania založené na skúsenostiach je, že by to nemalo byť menej ako dve osoby počas jednej návštevy a ak je vás viac, tak e, postupujte ako tém. Jeden by bol predsedom delegácií, ktorý by bol sprostredkovateľom s orgánmi. Realizácia návštevy ako takej to sú štandardné kroky pre akúkoľvek návštevu. Prvotný rozhovor e, s autoritami, rozhovory e, so zadržanými a finálny rozhovor. Takisto je potrebné monitorovať realitu a je dôležité zapojiť všetky zmysly, aby ste videli, aby ste e, cítili, či je tam hlúk, či je tam ticho, e, aké sú tam pachy. Riziko je, že budete sprevádzaní počas tejto prehliadky a stále je potrebné, aby ste neboli vnímaní ako súčasť tých vedúcich orgánov. Čo sa týka rozhovorov so zadržanými, toto je e, kľúčový princíp pre prácu preventívnych orgánov, tak, tak, ako to spomenulo CPT. Nie vždy je e, to možné pre europoslancov viesť súkromné rozhovory, ale sú možné aj skupinové rozhovory e, a získate viac informácií od e, rôznych osôb a môžete komunikovať e, s väčšou skupinou, ale samozrejme e, nie sú možné citlivé informácie, súkromné rozhovory, tie by mali prebiehať súkromí, takže orgány dohľadu by to nemali vybieť, ale pokiaľ ide o riziko represálií, viacerí väzni by mali byť predmetom rozhovoru, takisto je to citlivý proces, ale tu naozaj môžete získať citlivejšie informácie pri takomto osobnom rozhovore, konkrétne o zaobchádzaní e, zo strany polície. Spomína sa tu práca tlmočníkov, e, pravdepodobne pri väčšine návštev tretich krajín musíte spolupracovať s tlmočníkmi a pri rozhovoroch e, často je to osobitný problém. Na čo sa zamerať? Nebudem zachádzať do podrobností, evidentne e, je to všetko vlastne môžete zistiť, čo môžete vypozorovať e, počas takejto návštevy. Dôležitý aspekt, a to je finálna časť príručky, je následná práca a samozrejme toto je jedna z návštev, čiže tá následná práca by mala prebiehať inými aktérmi a tu je dôležité, aby ste mali delegáciu EÚ v danej krajine, e, ktorá by mohla vykonať následnú prácu, čiže e, realizovať, čiže interakcia s touto delegáciou je kľúčový aspekt a je dôležité mať predstavu o možnej následnej práci už na začiatku návštevy aby sa nevytvorili nesprávne očakávania, ale aj aby ste boli pripravení počas návštevy na tú následnú prácu. Okrem delegácie EÚ sú tu národní aktéry, ktorí takisto môžu robiť následnú prácu organizácie občianskej spoločnosti, ale aj inštitúcie, ako napríklad Národná inštitúcia pre ochranu ľudských práv, Národný preventívny mechanizmus v krajine, kde takéto niečo existuje a takisto samozrejme e, poslanci, čiže takéto stretnutia a diskusie s nimi o návštevách a o zisteniach. To je dôležité, čo sa týka následnej práce. Je dôležitá aj spolupráca s médiami a je dôležité mať jasný cieľ, e, pokiaľ ide o to, aké sú odkazy, ktoré chcete vyslať. E, takisto treba rešpektovať princíp dôvernosti e, a citlivých informácií, čo už som vlastne spomenula. Čiže na záver dúfam, že táto príručka bude nápomocná pre vás v budúcnosti pri návštevách týchto detenčných centier ako súčasť e, vašej návštevy krajiny, ale samozrejme myslím si, že to môže byť e, e, využité delegáciou EÚ. Pokiaľ ide o stále delegácie parlamentu, tak aj pre nich to môže byť dôležité, ale takisto v rámci vašich sietí a partnerstiev s regionálnymi orgánmi alebo s inými parlamentnými inštitúciami. na záver by som chcela spomenúť, že návštevy sú len eh, prostriedok a nie vlastne konečný výsledok. A ďalšie spôsoby, ako, sú ďalšie spôsoby, ako podporovať eh, boj proti mučeniu, preventívne opatrenia, tam sú ďalšie opatrenia, kriminalizácia mučenia, eh, tak ako je to teraz v Taliansku, alebo čo skoro by to tak malo byť. Ďalej práca na zárukách, takisto školenie väzenského personálu a to je všetko z mojej strany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 Hm. Veľmi pekne ďakujeme. Podarilo sa nám premietnúť video. Hm. Poprosil by som nášho ďalšieho hostia, pána Jek Maliana, ktorý je vedúcim kancelárie pre európske záležitosti Medzinárodného výboru pre habilitáciu obetí mučenia. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať predchádzajúcim pred, ako predrečníkom a, a začnem tiež s priesvitkou, na ktorej je zobrazený prístup boju proti uh, mučeniu. My sme toho súčasť ako také rehabilitačné hnutie. Takže toto sa nazýva integrovaný prístup boju proti mučeniu. Ako vidíte, máme tam prevenciu, reformu systému justície, e, holistickú rehabilitáciu, prechodnú justíciu a boj proti bezstresnosti, To je všetko v jednom kruhu a nie je tam žiadna hierarchia a e, nie sú viac či menej dôležité súčasti ako planety v e, slnečnej sústave majú svoje satelity, e, takže e, je tam prevencia, je tam obkat, sú tam e, ďalšie inštitúcie v holistickej rehabilitácii, takže je tam celý taký, celé také hnutie za týmto kruhom, ktorý tu vidíte. Takže má to svoje vlastné prostriedky na fungovanie a je to súčasť také veľkej rodiny rodiny tých, ktorí sú proti mučeniu a ktorí bojujú proti mučeniu na rôznych e, postoch. E, rehabilitácia obetí mučenia má tiež svoje miesto. Ehm, je to o ľudskej tvári mučenia. Čo sa stane so všetkými tými ľuďmi, ktorí sú súčasťou štatistiky? Čo sa stane so všetkými keď hovoríme o správe amnesty, že je to viac než 120 eh, štátov, ktoré eh, mučia, eh, majú mučenie vo svojej jurisdikcii, alebo že to existuje viac než 100 štátoch. A za tým sú jednotlivci ľudia, skupiny, komunity. Uh, takže bojovať proti tomu cieľu zničenia. Cieľom mučenia je zničiť, je zničiť osobu a tá osoba má nejaké myšlienky. A často to mučenie je zacielené na zničenie celej spoločnosti, nielen jednej osoby alebo jedného jednotlivca, pretože e, stimul pre pachateľa mučenia môže byť veľmi e, rôzny, počnúc od politických, po veľmi nízku úroveň korupcie a iných záujmov a to všetko je tiež vlastne podmienené beztrestnosťou. E, beztrestnosť vlastne poháňa ako hlavný faktor múčenia. Predrečníci hovorili o múčení na miestach odňatia výkonu, alebo teda na miestach od výkonu trestu alebo odňatia slobody, ale k múčeniu dochádza aj mimo týchto rámcov a v mnohých prípadoch v rôznych regiónoch e, v Demokratickej republike Kongu, v Mexiku a v iných krajinách milície alebo policajné jednotky e, a iné paramilitárne polovojenské jednotky e, to robia aj v domácnosti, keď prepadnú jednoducho osobu doma a ešte než ju zatknú, tak vlastne môžu mučiť. Alebo v Ruskej federácii je to aj eh, keď je tá osoba vlastne zadržaná, alebo ešte predtým, než ju vôbec eh, zaznamenajú, že je zadržaná. Eh, takže môžu to byť otvorené alebo aj neotvorené inštitúcie, kdekoľvek v systéme. múčenie má na obeď veľmi extrémny dopad. medicínsky, psychologický, sociálny vplyv, to má na osobu a veľmi často e, pozičné mučenie, tzv. falanga, má dlhodobé účinky. A pre tých, kto nevedia, čo to je, to je vlastne bytie chodidiel. To pre teba je 20 rokov taký účinok a často ľudia s podporou e, lekárskej vedy e, sa m, nevedia ani vrátiť do pôvodného stavu. A okrem dopadu na zdravie sú tam PTSD, depresia, um, odlučenie od spoločnosti, stiahnutie sa. Tá osoba má pocit, že je vlastne zlomená, že jej život už skončil a je tam veľké riziko aj ehm, suicidov v tejto skupine ľudí. Ale je tu aj ďalší aspekt spoločnosti. Veľmi často v mnohých spoločnostiach písané či nepísané pravidlá ehm, vlastne marginalizujú tieto osoby. Ehm, týka sa to napríklad obetí násilia v niektorej spoločnosti, alebo obetí mučenia vo všeobecnosti v mnohých spoločnostiach na svete. Takže ako vidíte, je to veľmi komplexná a veľmi, má to veľmi škodlivý účinok na jednotlivca a na to, aby sme čo najviac vlastne osobu vrátili do života, do spoločnosti, je potrebná holistická rehabilitácia. Tá holistická rehabilitácia, ako to nazývame, e, obsahuje multidisciplinárny prístup, Čiže je tam e, lekárske alebo teda liečba mm, obeti mučenia, potom psychologická podpora, aby osoba mm, sa vymanila z depresie, mm, alebo aby sa riešilo PTSD a ďalšie otázky e, duševného zdravia. A potom je tam sociálny aspekt, e, osoba e, musí sa navrátiť do tej pozície čo najviac, tak ako bola vlastne pred tým mučením. E, veľmi často ľudia e, majú problémy angažovať sa s druhými. Sociálna sigma ich prenasleduje veľmi dlho. Takže to všetko treba riešiť. A tá holistická rehabilitácia obsahuje aj právne aspekty, nápravy, pretože vieme a hovorí sa, že spravodlivosť eh, mm, môže liečiť, ale takisto dáva aj záruku, že sa to nebude opakovať. A preto treba mm, naozaj zadosť spravodlivosti. A to je ďalší spôsob, ako predchádzať eh, mučeniu ak by tu bola beztresnosť, tak beztresnosť treba riešiť eh, prostredníctvom teda spravodlivosti. A všeobecné vyjadrenie eh, komisie proti mučeniu otvára otázku nápravy. Čas, teda jasne sa tam uvádza, že je to zodpovednosť štátu No, že štát by sa mal postarať o nápravu a rehabilitáciu, reštitúciu a ďalšie prvky pre tých, ktorí prežili mučenie, ale tak ako sa to momentálne doteraz deje, väčšinou tá rehabilitácia sa robí bez podpory štátu a z donorských financií prípady mučenia ktoré sa dostávajú do Európskej únie e, cez tú vlnu migrantov, ktorí prichádzajú najmä z konfliktných zón. Tie sú, to sú obrovské počty, zaražajúce. E, nedávno sme robili štúdie, e, aj sme to publikovali v Torture Journal. Tam je asi 27-percentný priemer obeti múčenia medzi tými, ktorí prichádzajú z tých zón konfliktu. A môže to byť ešte aj vyšší počet možno niekedy aj 70 celého obyvateľstva, ktoré prichádza z tých vojnových oblastí. Takže vieme si asi predstaviť, o akom obrovskom rozsahu hovoríme, keď hovoríme o tých obetiach e, mučenia, tých, ktorí prežili mučenie. Rehabilitačné centra e, pracujú pod e, zaštitou IECT, je ich 151 sme v 75 krajinách na svete, v EÚ máme asi 50 rehabilitačných centier, ktoré pracujú najmä s tými, ktorí prežili mučenie, spomedzi teda uh, utečencov, no je tam multidisciplinárny prístup a majú všetky prvky holistické rehabilitácie, ktoré som práve uviedol, ale okrem toho poskytujú dokumentáciu, prípadom mučenia podľa istambulského protokolu. To je dokument OSN a opäť je to teda multidisciplinárny prístup k zaznamenávaniu prípadov mučenia, kde lekári, psychiatri, psychológovia spolupracujú, aby teda zozbierali dôkazy, o, ktoré sa potom používajú na, na súde pri rehabilitáciách. No a posledná vec, ktorú som ešte uviesť, je, že vo všetkých týchto rehabilitačných centrách, e, teraz ICT, implementuje veľký projekt e, vytvoreniu spoločnej databázy, kde budú všetky informácie, ktoré po dlhé desaťročia boli uložené na rôznych e, strednodobých zariadeniach, čiže dá, bude sa to dať ľahko vyhľadávať, ehm, teda bude to nielen štatistika, alebo tam aj tie opakujúce sa vzorce, geografické vzorce, vekové skupiny, čiže bude to mm, veľmi ľahko zapadať do boja proti beztrestnosti a bude to slúžiť aj na účely e, advokácie, pretože tie dáta sú naozaj veľmi tvrdé dôkazy, ak sa takto e, zozbierajú a teda ak sa prezentujú správnym spôsobom. Ja by som veľmi rád e, chcel v krátkosti povedať ešte niečo o tých odporúčaniach, ktoré NGO Fórum prijal minulý december. A ja tu tiež zastupujem malú skupinu mimovládnych organizácií, ktoré pracujú na boji proti mučeniu a tiež sme vyzdvihli niekoľko odporúčaní, ktoré by som v krátkosti prečítal. Takže odporúčania sú hlavné z NGO fórum minulého decembra, teda mainstreamovať povinnosti a záväzky členských štátov a EÚ, um, zlikvidovať um, mučenie vo všetkých oblastí zahraničnej politiky, uplatňovať nulovú toleranciu, takisto implementovať medzinárodné normy ľudských práv, Európsky ačný plán pre ľudské práva, úsmenie e, pre ľudské práva, všeobecný systém preferencií, GSP+. V Tretie krajiny sa musia zapájať do konania proti mučeniu a e, takémuto zaobchádzaniu podľa SMUského protokolu. E, Takisto mm, sa to musí zohľadniť v politikách ľudských práv, musí to byť efektívna implementácia obkat vo všetkých členských štátoch EÚ, proaktívne propagovať plnú implementáciu nápravných mechanizmov a, a tribunálov, ako je ICC a organizmovia ako je SKT, STT, špeciálny spravodajca OSN pre mučenie treba to explicitne riešiť a preberať v EU a členských štátoch e, v spolupráci e, na migrácii a manažmente. Treba uľahčiť prístup k grantom pre tieto organizácie, ktoré bojujú proti e, múčeniu a pomáhajú v rehabilitácii, posilniť a legitimizovať prácu aktivistov za ľudské práva a organizácií občianskej spoločnosti, ktoré bojujú proti mučeniu využiť revidované, pripravené revidované úsmenia EÚ k boju proti mučeniu a zapracovať toto záverovanie. Ďakujem pekne. Grazie. Veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne vám ďakujeme za prezentáciu. Nech sa páči, pani Elizabeth Edland je našou ďalšou rečníčkou na 3 minúty. Thank you, thank you. Ďakujem, pokúsim sa. Takže v prvom rade chcem poďakovať eh, za zorganizovanie tohto eh, panela pred týmto veľmi dôležitým eh, dňom. Naozaj si to zasluhuje našu pozornosť a tiež chcem um, oceniť to, čo ste povedali na margo našej práce. Áno, snažili sme sa posilniť, zintenzívniť našu prácu proti mučeniu. Je to dôležitá oblasť a spoločne môžeme veľa toho urobiť. Chcela by som tiež poďakovať eh, poslan, členom eh, panelu za ich vystúpenia, za to, čo ste spomenuli, pretože všetko je to veľmi dôležité. A eh, to, čo sa týka obetí, postarania sa o obete, to je naozaj kľúčové, keď hovoríme aj o prevencii postaranie sa o obete, tam patrí aj monitorovanie. Ak nič nevidíte, že by sa niečo dialo, tak to samozrejme má dopad aj na vás, na dôveru spoločnosti a preto si myslím, že naozaj treba pracovať na, na šírení osvety o tejto téme. E, naozaj veľa môžeme spoločne urobiť a, a e, máme veľa priestoru na spoluprácu a Spolupracujeme s medzinárodnými organizáciami, s CPT, s občianskou spoločnosťou a mm, tým, že spájame naše sily a snažíme sa doplňať sa navzájom v našich rôznych úlohách, mm, snažíme sa koordinovať e, naše posolstvo, môžeme mať väčší dopad, než keby sme každý pracovali iba paralelne a samostatne. Takže myslím si, že sa to stále viac spája, napríklad e, CPT, máme tam silnú, silnejšiu komunikáciu, diskusie, je to užitočné ešte pred tým dialogom o ľudských právach, kde systematicky nadnášame teda tú otázku prevencie mučenia, čo sa tam dá urobiť a máme veľmi dobrú spoluprácu aj s CAT a SPT, pretože nie je, ide iba o prečítanie si tej vynikajúcej správy, ide o to, že treba skutočne pochopiť, kde ako EÚ môžeme mať najväčší dopad. E, určite podporujem výzvu E, ohľadne dôležitej úlohy poslancov v tejto súvislosti, aby ste na svojich misiách sa stretávali s poslancami, aby ste ukazovali, že je tu o tom povedomie, že je tu záujem a že ako poslanci máte naozaj dôležitú úlohu. A veľmi by sme boli radi, keby sme to mohli koordinovať pred vašimi misiami, aby sme vám možno pomohli um, upriamiť pozornosť na to najdôležitejšie väčšina z vás ste počuli, že sa snažíme aplikovať tento holistický prístup, aby sme sa teda venovali všetkým oblastiam, ktoré tu spome- boli spomenuté, ale takisto veľmi jasne sa ukázalo z fóra UN, teda NGO, že treba e, sa na to pozerať viac horizontálne, v dnešnej situácii. Mučenie sa neobmedzuje len na niekoľko málo prípadov. Je tu mm, povedomie, alebo my, mm, mm, verejnosť si myslí, že o mučenie sa nemusíme veľmi starať, lebo to sa stáva iba tým zlým, ale e, naozaj od vysokých politických predstaviteľov sa e, dozvedáme, že e, teda nie je to... Eh, každému sa v zlom systéme môže prihodiť, že sa stane obeťou mučenia a v niektorých prípadoch sme videli aj to, že si, keď, si to, keď sa to dostane na verejnosť a ľudia si to uvedomia, že to by mohol byť môj bratranec alebo niekto, tak zrazu tá verejná mienka sa e, zmení a verejnosť je e, možno pripravená urobiť, prispieť svojim dielom a politici vlastne prichádzajú aj o hlasy voličov, ak neurobia nič v tejto oblasti. No a takisto, čo sme už e, povedali o Engofore, treba sa aj pri migrácii pozrieť práve na tento aspekt mučenia, Eh, aby sme identifikovali najviac ohrozených. Mnohí, ktorí teraz prichádzajú do našich krajín, boli obeťami múčenia a je dôležité, aby sme si to uvedomili, aby sme im ponúkli pomoc. Samozrejme, nie je tu len nejaký jeden jednoduchý všeliek, závisí to od rôznych krajín. CPT eh, vo svojej výročnej správe uvádza, že budovanie nových eh, väzení môže pomôcť, ale nie je to všeliek a nerieši to napríklad pre ovnenie, pretože tie prázdne miesta sa akoby samé plnia. Takže musíme tu naozaj pristúpiť k systematickej zmene. To sa snažíme robiť v našom dialogu o ľudských právach. A nevidím, či tu je dnes komisia, je tu nie. E, my sme najväčšími, ako EÚ, s najväčšími podporovateľmi v boji proti uh, e, múčeniu. A veľmi radi by sme boli, keby aj ďalší prispeli. Nemusíme byť tí najvyšší. Uh, nechceme samozrejme znižovať naše ambície, ale je tu priestor na o mnoho väčšiu podporu. A takisto vrátim sa k tomu, čo hovorilo OSCT, že je to zodpovednosť štátu chrániť obete mučenia svojich občanov pred múčením. Teda toto musíme podstatne viac vidieť. Bohužiaľ, v mnohých krajinách vidíme, že ľudia sú stíhaní a za to, že sa snažia chrániť obete múčenia. Takže ja by som poprosila parlament, aby tento bod mal neustále na svojom programe, lebo je naozaj dôležité, aby sme sa k tomu vracali aby sme sa obrátili na verejnosť, aby tu bolo o tom povedomie, že je to veľký, veľká ťažoba na spoločnosť a veľká strata, ak to nebudeme riadne riešiť. A bola by som rada, keby poslanci Európskeho parlamentu tiež zohrali svoju dôležitú úlohu a my sa budeme snažiť e, urobiť teda maximum z našej strany. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, že som asi hovorila trošku než 3 minúty. Grazie, Soraya. Veľmi pekne ti ďakujem. Soraya. Eh, ďakujem pekne. Myslím si, že to bolo veľmi zaujímavé, to, čo ste teraz hovorili. Eh, to ma možno trošku tiež zaujímalo, ako vlastne definovať eh, mučenie, alebo ako sa definuje mučenie, pretože mučenie môže byť aj to, že sa nenarodíte v správnej etnickej skupine. To môže byť celoživotné mučenie, keď vás vlastne oberú o vaše základné práva aj to je mučenie, že celý čas máte pocit, že ste ako občan druhej triedy a celý čas vyrastáte s tým, že viete, že máte mm, horšie podmienky alebo e, horšie predpoklady na lepší život e, a že tie boli vzničené vlastne už v deň, kedy som sa narodila. A to je mučenie. A je to mučenie E, ktoré vlastne sa dedí z generácie na generáciu a ja by som teda bola rada, počula niečo, čo si myslíte o tom. No a potom e, e, väzni, ktorí sú vo väzení, ktorí nemajú napríklad právo na hlasovanie, čiže ste tak povedať degradovaní, vaša ľudská hodnota je zdegradovaná a ja by som teda chcela vedieť, že čo na to hovoríte. No a potom ešte o pár minút mám ďalšie stretnutie, takže ale moji pracovníci sú tu, takže oni si zaznamenajú odpovede. Ale ešte mám jednu otázku. Spomínali ste, že treba sa pozrieť na tie rizikové faktory, ak teda pracujeme takto s nejakou dlhodobou perspektívou. A ja by som e, chcela vedieť, či by ste mohli sa pokúsiť uviezť nejaké príklady, e, aké rizikové faktory dnes vidíte No a potom ešte mám otázku týkajúcu sa situácie v Mexiku. Spomínali ste aj Mexiku v súvislosti, Mexiko v súvislosti s mučením, takže keby ste o tom procese mohli niečo viac povedať. Ja ďakujem veľmi pekne za prezentáciu, ale žiaľ, musím sa ospovedať, musím odísť. Bene, allora. Takže máme tu takýto problém Eh, tlmočníci budú tlmočiť o 10 minút eh, navyše. Ak by som vám mal položiť len jednu otázku, eh, bol by som rád, keby ste sa vyjadrili ohľadne návštev v mm, týchto centrách, v tých migračných centrách. Chcel by som porozumieť venovať e, tomu, kde sa práve nachádzame. Pokiaľ ide o situáciu v týchto centrách, máte 2-3 minútky. Poprosím vás, aby ste zareagovali na to, čo tu odznelo. Pán Rokeli, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A pokiaľ ide otázku pani Post, Áno, ak sa zle zaobchádza s ľuďmi a existujú náznaky, že sa s nimi zle zaobchádzalo pre nejaký dôvod alebo pre nejakú ich charakteristiku, o pre nejakú črtu ich osobnosti alebo pre nejakú rasovú črtu alebo keď sú členmi nejakej menšiny, či už náboženskej, alebo majú nejakú sexuálnu orientáciu, kvôli ktorej sa s nimi zle zaobchádza. Nuž, toto sú všetko aspekty, ktoré, o ktoré sa CPT zaujíma. CPT sa zaujíma o takéto tvrdenia, o takéto náznaky a nebudem pripomienkovať otázku práva hlasovať v, vo väzniciach. To je citlivá otázka, najmä v jednom súčasnom členskom štáte. Nie je to však v mandáte CPT priamo táto otázka, pokiaľ ide o rizikové faktory. Kľúčové rizikové faktory, ktoré CPT identifikoval, sú tie, keď napríklad nemáte zabezpečené náležité záruky, keď v praxi takéto záruky neplatia. A od prvej chvíle, kedy e, dojde k odňatiu slobody, je dôležité, aby mu bolo takéto právo oznámené, aby mali právo na prístup k právnej pomoci a aby tieto osoby mali právo na náležitú zdravotnú starostlivosť, aby mali príslušné informácie. Ak sa tak neudeje, nastáva situácia, kedy e, si nie sú vedomí týchto skutočností, ako sme videli e, vo videu, ktoré premietla Barbara, ako náhle e, ako náhle e, sa veci nejakým sa dejú s zatvorenými dverami, tak je, je riziko mučenia a zlého zaobchádzania. Čiže eh, ide o to, že tieto záruky musia existovať a pán predseda, vy ste položili ďalšiu otázku ja môžem povedať, ne, nepoviem toho veľa asi, pretože my sme len nedávno začali koncentrovať našu pozornosť na túto oblasť. Napríklad e, realizovali sme ad hoc návštevu v Taliansku nedávno na Lampedúze a inde. Navštevili sme tieto miesta. Správa však ešte skompletizovaná nebola a samozrejme ani zverejnina. My sme, naša pozornosť je skutočne intenzívna, pokiaľ ide otázku rizika, že bude s ľuďmi zle zaobchádzané e, počas e, ich cesty a CPT, mandát CPT je platný na externých hraniciach EÚ a to skutočne ponúka možnosti posilneného monitorovania v rámci migračných detenčných centier na oboch stranách vonkajšej strany EÚ a ja dúfam, že sa naša práca v tomto smere bude len zintenzívňovať a je to prioritou našej agendy. Ďakujem veľmi stručne pokiaľ ide o zraniteľné črty. Áno, e, samozrejme, to je súčasť nášho mandátu, budeme sa snažiť o zapracúvanie týchto aspektov e, do našej monitorovacej práce. Ak by som, hádam, mohla len podporiť to, čo povedal pán kolega Kelly, k rizikovým faktorom. E, áno, súhlasím s tým, čo bolo uvedené ohľadne záruk. My analizujeme aj rizikové faktory na rozličných úrovniach a niektoré faktory ale nespadajú pod detenčný priestor. Súvisí to skôr s právnym rámcom alebo s inštitúciou ako samotnou. Najmä v, v, v, na Rade Európy sme videli, že keď to spadá pod ministerstvo vnútra či obrany alebo spravodlivosti, tie rizika sú eh, v, te, v takýchto prípadoch nízke a um, nižšie. Mm, len som chcela teda rozšíriť e, koncept e, tých rizikových faktorov, pokiaľ ide o mm, e, oficiálne orgány. No a potom k tým detenčným centram. Určite aj to je otázka, ktorá je, ktorá spadá pod náš mandát a e, nové PM e, v Taliansku monitoruje detenčné centra a aj v balkánskych e, krajinách e, úzko monitorujú balkánsku cestu a vydávajú správy k tejto situácii. Chcel som, chcela som upozorniť, e, my sme zverejnili sprievodcu, alebo teda takú príručku spoločne s parlamentným zhromaždením Rady Európy. Týka sa tejto témy a mohlo by to byť pre vás užitočné. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem. A ja sa dotknem tej poslednej otázky migrácie v Európe. My sme zverejnili osobitnú správu, ktorá sa nazýva Falling Through the Cracks. Je to o tom, ako migračné toky neboli predmetom náležitého riešenia. Ak máte náležitý mechanizmus identifikácie, vrátanie problému na hraníc, problému na hraniciach, tak potom by, potom by e, takíto ľudia nepotrebovali ďalšie služby v tomto smere. Čiže musí to byť zabezpečené od začiatku. Ďalej otázka včasnej identifikácie obetí múčenia na hraničných priesto- priechodoch a máme aj isté školenia, prebiehajú určit, určité prúdy, určité pracovné prúdy v rámci EASO a iných inštitúcií, ale to sú len kvapky v mori keďže rozsah problému je e, oveľa väčší, ale mala by existovať, mal by existovať aj istý reťazec jednotlivých krokov. Jeden by viedol k druhému, napríklad identifikácia bez uh, bez nejakého postúpenia eh, a tak ďalej. Čiže eh, identifikácia a následné kroky inštitúcie, ktoré by sa postarali, eh, ktoré by pomohli s problémami, s psychickými problémami a celkovo celý ten systém by mal venovať väčšiu pozornosť tým, ktorí prichádzajú do Európy. Mám zo pár kópií. Je to uh, správa o nedostatkoch tohto systému, čiže e, ak máte, ak máte záujem, nech sa páči. Je to o podmienkach príjmania, o azylových podmienkach e, e, v spojitosti s obeťami mučenia v Európskej únii. Takže naozaj 20 sekúnd CPT takisto pripravila informačné hárky ohľadne situácie v detenčných centrách. Všetko je to na našej web stránke. Nech sa páči, ak máte záujem. Predseda, ďakujem naozaj všetkým vám. Veľmi pekne ďakujem za vašu prítomnosť, za to, že ste sa podelili s nami. Všetky tieto informácie je to užitočné pre našu prácu a Ehm, želáme si samozrejme ďalšiu spoluprácu s vami. Je to potrebné. Pán predseda ďakuje tlmočníkom. Zídeme sa opäť, kolegovia, 12. júla. Prajem príjemné popoludne. Dovidenia.